So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie herzlich äh, begrüßen. Sie sehen, dass... Kolegovia, vítam vás. Na tomto zasadnutí nie je tu ani len, nie že predseda, ale nie je tu ani len podpredseda a ja nie som e, nie je mi celkom jasné, prečo mňa práve poprosili, aby som predsedal. Možno preto, že tu e, som najdlhšie alebo som najstarší. Neviem. Tak či tak, budem to ja, kto bude predsedať dnešnému zasadnutiu od roku 99 do 2007 som zvykol predsedať stretnutiam EPP a je to pre mňa taká spomienka, ale to už je minulosť. Pokračujme s dnešným programom. Prvý bod programu prijatie programu schôdze. Program je prijatý. Druhý bod. Oznámenia predsedajúceho. Nič. Nebudeme zdržiavať. A preto pokračujeme k bodu 3. Dohoda medzi Európskou úniou a Arménskou republikou o zjednodušení udeľovania víz. Budeme hlasovať elektronicky, kto je za. Ukážte to elektronicky, nebudeme hlasovať rukou. Začíname hlasovať elektronicky, prosím. Je tu otázka, technická poznámka z pléna, nech sa páči. Mm, otázka, ktorú by som chcela dať, je následovná. Nemala, neboli nejaké výmeny názorov k tomuto stanovisku, takže mám otázku aj na spravodajcu, aj na komisiu. A otázka je následovná. Keď parlament diskutoval o dohode o facilitácii eh, víz EU Rusko, tak tam my sme žiadali o to, aby táto dohoda sa netýkala e, obyvateľov e, e, gruzinských teritórií Abcházska, tých vlastne na juhu, ktorí sú majiteľmi, no, držiteľmi ruských pásov. A chcem sa spýtať, či vzhľadom k tomu, že tá situácia je podobná, je to tiež nejako podobne vyriešené a či dohoda s Arménskom sa bude týkať občanov Náhorného Karabachu. Ďakujem. Áno, ďakujem pekne za túto otázku. Spravodajca, pán Piotr Poreba, tu nie je. Takže, pani Nielsen, ja by som navrhol, aby sme vám odpovedali písomne. V súčasnosti nie je možné odpovedať hneď. Začneme hlasovať, prosím. Hlasujte elektronicky teraz. Končím hlasovanie. 23 za, Ešte raz budeme hlasovať. Pani Nielsen nehlasovala. Hlasujte, prosím. Hlasovanie začína. Ak ste už všetci odhlasovali, hlasovanie Hlasovanie teda prebieha. Každý už hlasoval? Pán posel zvyčajne veľmi presne na čas. Hlasovali ste už, prosím. Končím hlasovanie. 27 za, nikto nie je proti, dvaja sa zdržali. Aj pani Omen Reuten tým, že vzdvihla ruku, sa pripája k hlasovaniu. V poriadku. Teraz prechádzame k dohode medzi Európskou úniou a Arménskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt. Žiadne pozmeňujúce návrhy hlasujeme elektronicky. Áno, pán Landsbergis sa chce vyjadriť. Ja by som poprosila informáciu. Bude toto isté k dispozícii aj k, Azerbajdžanom, alebo nie? Alebo už takáto dohoda existuje? Poprosím vás o informáciu. Či takáto dohoda už bola uzavretá aj s Azerbajdžanom o readmisii osôb bez povolenia na pobyt? It's only Armenia at the moment. V súčasnosti sa to týka iba Arménska, znie odpoveď. Was it also on procedure with Azerbaijan? Maybe conclude... A je už rozbehnutý postup aj s Azerbajdžanom? Zatiaľ je to len Arménsko, ale bude to aj Azerbajdžan? Pán Maty, mohli by ste sa k tomu vyjadriť? Pani Maty? Ja, ja by... Ja som spravodajkyňou k tejto téme medzi Európou a Azerbajdžanom. Bohužiaľ, bohužiaľ, tieto rokovania ešte nenapredovali tak rýchlo ako za Arménskou republikou, ale ja osobne dúfam, že čím skôr bude možné ich uzavrieť a budeme schopní hlasovať aj o podobnej dohode medzi, o vízovej povinnosti medzi Azerbajdžanom a Európou. Dúfam, že ste, pán Lansbergis, spokojní s odpoveďou, alebo... Áno, ak táto odpoveď je správna, som spokojný. Môžeme pokračovať s hlasovaním. Budeme teraz hlasovať. Hlasovali prosím všetci. Kolega Galer, eh, radšil by ste hlasovať? Hlasoval prosím každý. Končím hlasovanie. Berieme váš hlas na vedomie ako vždy. Tým pádom eh, je to prijaté veľkou väčšinou. Výsledok vidíte hore, nemusím ho opakovať. Ďalej, ďalšie hlasovanie, pokiaľ ide o korupciu v súkromnom a verejnom sektore dopad na ľudské práva v tretich krajinách. V tejto veci máme pozmeňujúci návrh 61. Kto je za? V troch častiach. Kto je za prvú časť? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto, zamieta sa. Tretia časť, kto je za? Chcete preveriť tretiu časť? Dokonca druhú chcete preveriť. Hlasujeme o druhej časti. Hlasoval každý. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Teraz tretia časť. Elektronické hlasovanie. Hlasujme prosím teraz. Hlasoval každý. Končím. Hlasujme prosím. Hlasoval každý. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 62, e, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 63, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 64 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 65, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamieta, primietna sa. Kompromis 9, kto je za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 68, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 10 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 72 za, proti. To si musíme elektronicky preveriť. Hlasujme. Hlasovali ste, prosím. Končím hlasovanie. Prijíma sa jednomyselne.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 proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 89 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis 16 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 92 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 93 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 94 za, proti, zdržal sa niekto za, príjma sa 95 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Odsek 15 v dvoch častiach, prvá časť. Je to pozmejúci návrh 96, kto je za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 97 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 98 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 99 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 100 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis 17 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 108 za, proti, zdržal sa niekto, myslím, že prijaté, príjma sa. 108 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 109 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 18 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 18 elektronicky. Hlasovali ste? Končím hlasovanie. Zamieta sa. 104 za. Proti. Elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 105 za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjme sa. 106 za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 107 za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 110 za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Kompromis 19 za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjma sa. Kompromis 20 za, proti. Preveríme si to elektronicky. Hlasoval prosím každý. Končím hlasovanie. Sto za, proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa 116 za, proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa sedemnáct za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 118 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 119 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 120 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 121 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 122 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa kompromis 21 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 22 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 129 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 1 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 11 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 2 za, prijíma sa. 15 za, prijíma sa. 16 za, prijíma sa. Kompromis 3 za, prijíma sa. 18 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Takže nie. 20 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 21 za. Príjima sa. 22 za. Takže vypadáva. 23 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. Ten je kompatibilný s 23, takže nemusíme hlasovať. 24 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 25 za, proti. To musíme preveriť elektronicky. O 25 hlasujeme. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Mhm. 26 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 27 za, príjma sa 28 za, príjma sa 29 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Chcete to preveriť elektronicky? 29. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Takže sme správne hlasovali elektronicky 30 za, proti, zdržal sa niekto. Tiež elektronicky hlasujeme o 30. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 31 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 4 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Kompromis 5 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 37 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 38 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 39 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 40 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Kompromis 6, za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 43 za, proti, elektronicky. Hlasujeme. 43. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Veľmi tesne prijaté. 44 za. Proti. Zdržal sa niekto. príjma sa. 45 za. Proti. Zdržal sa niekto. O 45 hlasujeme elektronicky. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Bohužiaľ, niekedy je to takto. Výjima sa 46 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 47 za, proti, to preveríme elektronicky. Hlasujeme teraz o 47. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 48 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 49 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 50 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 51 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 7 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 54 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 55 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 8 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 58 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 59 za, 58 bolo zamietnuté. Chcete to preveriť? Hlasujeme o 58. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Dobre, že sme to preverili. 59 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 60 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Dvojka za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 3 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 4 za, proti, to sa musí preveriť. Hlasujeme o štvorke. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Príjma sa. Keď hovorím, či všetci hlasovali, mám na mysli naozaj každého 5 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 6 za, proti, elektronicky o 6. Hlasujme. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 7, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Číslo 1 je len lingvistická úprava, takže nehlasujeme. Teraz hlasovanie z výboru DV. Trojka za, proti zdržal sa niekto, zamieta sa 6 za, proti zdržal sa niekto, prijíma sa 7 za, proti zdržal sa niekto, prijíma sa 9 za, proti Musíme preveriť elektronicky. Hlasujeme o deviatke. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 2.12. Kto je za? Proti zdržal sa niekto. Prijíma sa. 16 za. Proti zdržal sa niekto. Prijíma sa. 17 za. Proti zdržal sa niekto. Zamieta sa. 18 za. Proti zdržal sa niekto. Prijíma sa. 19 za proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 20 za, proti, prijíma sa 21 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Teraz elektronické hlasovanie o celom stanovisku. Hlasujeme prosím teraz. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Dvadsať osem za, dvaja sa zdržali hlasovania. Výborne, ďakujem pekne. To mi pripomína staré časy, keď som e, viedol zasadnutia parlamentu. Pani Schmidt, e, generálna tajomnička e, zahraničnej služby príde o 10. Teraz máte teda čas do 10. Máme prestávku. A dúfam, že pán predseda bude potom prítomný a budete mať teda skutočného predsedu. <laughs> Bitte? <laughs> Vielen Dank. Bin ich Bin ich Man gibt immer sein Bestes zu werden. Aber es ist immer, wenn man es ernst ist, immer doch ein bisschen.